Srdečne vás zdravím, vážení priatelia. Začneme verejné vypočutie o úlohe verejnoprávnych vysielateľov. Rada by som uvítala našich rečníkov, odborníkov, ktorí k nám prehovoria. Všetci z nich majú dlhoročnú prax v oblasti vysielania, ako aj v oblasti ekonomiky a spoločenských vied vo všeobecnosti. Takže než pristúpime k programu samotnému, dovolte mi ešte vysloviť viacero myšlienok, ktoré by vlastne mohli tvoriť základňu našej diskusie s tým, čo súvisí so záujmami nášho výboru. Najprv mi dovolte prosím povedať, že vysielanie verejnoprávne je vysielaním o verejnom záujme. Vlastne je to zadefinované v poslaní týchto vysielateľov, avšak členské štáty rozhodujú o tom, aký je rozsah tohto vysielania na regionálnom i národnom fóre, na tejto úrovni teda. Čiže verejnoprávni vysielatelia vlastne dostávajú priamu alebo nepriamu štátnu pomoc prostredníctvom daní a iných poplatkov, ktoré odvádzajú občania. Rozdelenie právomocí medzi, medzi jednotlivými členskými štátmi a EÚ určuje príslušné, určujú príslušné predpisy a teraz hovoríme o aspekte v tom zmysle, že verejnoprávne vysielanie by nemalo byť iba predmetom komerčného záujmu a nemal by, nemala by byť cieľom vysoká sledovanosť iba, ale má to byť vysielanie, ktoré bude eh, poskytovať kvalitné informácie taktiež. Verejnoprávne vysielanie nie je tým tradičným typom služby, ktorá má všeobecný ekonomický záujem alebo charakter predovšetkým vo vzťahu k ekonomickým záujmom, má svoje vlastné charakteristické vlastnosti a som si istá, že naši rečníci poukážu na tieto charakteristické vlastnosti v dnešných svojich príhovoroch. Myslím, že zdá najväčšia výzva, pre ktorú stojí verejný sektor, je technická a technologická revolúcia. Týka sa to rôznych distribučných e, platformiem, ďalej a spôsob šírenia signálu a pokrytia napríklad vo vzťahu k digitálnej televízii a ku moderným telekomunikačným technológiám. To úplne zmenilo náš život. Takže v tomto zmysle naozaj musíme sa zamyslieť nad tým, ako opätovne zadefinovať a predefinovať funkciu a úlohu verejnoprávnej televízie. V podmienkach zvyšujúcich sa nárokov a dopytu vo sfére komerčnej. Napríklad hovoríme o digitálnej dividende a hovoríme o tom, že vlastne aj pridelovanie frekvencií bude liberálnejšie. Takže treba hľadať rovnováhu, čiže na jednej strane tu dochádza k otvoreniu priestoru pre rozhlasové aj televízne frekvencie vo vzťahu k novým službám, a na druhej strane samozrejme je dôležité, aby verejnoprávne vysielanie slúžilo verejnosti. Isté, že aj konkurenčné prostredie má do istej miery vplyv na obsah vysielania verejnoprávnych vysielateľov. Otázka potom stojí, do akej miery nejaké autoritatívne poskytovanie informácií alebo zábavy, pokiaľ ide o financovanie, bude ovplyvňované alebo riadené aj v súvislosti s poskytovanou štátnou pomocou a aké tam budú vládnuť pravidlá. Čiže musíme sa zamyslieť nad zadefinovaním príslušných usmernení. A nakoniec je tu aj otázka, ako dosiahnuť tú nezávislosť verejnoprávnych vysielateľov, jednak finančne, ale aj inštitucionálne a samozrejme musíme to zohľadniť v aktuálnom prostredí, ktoré máme. Takže po tomto krátkom úvode mi dovolte, aby som dala slovo pozvaným rečníkom. Vlastne, ak dovolíte, e, naše vypočutie sme rozdelili do dvoch častí. Prvá časť sa bude týkať úlohy poskytovateľov verejnoprávneho vysielania a aj nového a bude sa týkať aj novej audiovizuálnej perspektívy. A v tomto zmysle dávam slovo pánovi Perreovi Orielovi Kostovi, profesorovi univerzity z Barcelóny. Je to Univerzita Autonoma de Barcelona a pán profesor je profesorom politickej komunikácie. Chcel by som zdôrazniť, že každý rečník má k dispozícii 10 minút na svoj prejav, aby potom ostal ešte dostatočný priestor aj na otázky a diskusiu. Nech sa páči, pán profesor, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Srdečne vás zdravím, vážení poslanci Európskeho parlamentu a zdravím aj všetkých ostatných expertov a ďalších prítomných. Aby som sa zameral na tých 5 najdôležitejších činiteľov, ktoré sa týkajú súčasnej situácie v súvislosti s verejnoprávnym vysielaním. Veľkí operátori majú vlastne problémy s poskytovaním kvalitného programu v súvislosti s verejnoprávnym vysielaním. Fakt je, že súkromné televízie neposkytujú spoločnosti to, čo žiada vždy spoločnosť, alebo to, čo potrebuje. Možno hovorím trošku ako utopii, ale je tu naozaj tá situácia, ktorú treba brať do úvahy. Treba sa pozrieť, čo sa ponúka v rámci televíznych programov. Je to samozrejme aj to, čo dáva zmysel existencii súkromných televízií, ale myslím si, že súkromná televízia sa čoraz viac uberá cestou praxe, ktorá vlastne sa <laughs> venuje veciam, ktoré ľudia chcú vidieť z hľadiska spoločenského. Čiže aj názory eh, v oblasti správ sa menia. Napríklad eh, správy v súkromných televíziách sa stávajú kratšími, ich kontext je eh, tiež taký, že sa zameriavajú skôr na škandalózne veci a témy. V Španielsku napríklad napríklad si taká, e, prizývajú nejakých zločincov, aby vysvetlovali, aký majú svetonázor. Aj takú máme televíziu. Jednu, jednu zo súkromných. Hej. Takže až tak ďaleko to zachádza niekedy. A toto má samozrejme potom dopadať aj na deti a tak ďalej. Dôležité je, že existujú aj interaktívne programy, avšak tie sú zamerané často na to, aby vymámili od ľudí peniaze. Sú tu rôzne typy súťaží. Čiže súkromná televízia vlastne neposkytuje to, čo spoločnosť potrebuje a preto sa treba pozrieť aj na tento vývoj. Čiže uberá sa ďalej od toho zlatého stredu to smerovanie týchto niektorých komerčných televízií. Faktom je, že existuje verejnoprávna služba a potrebujeme určitú právnu základňu, pokiaľ ide o licencie na vysielanie. Dôležité nie je až tak to, koľko ľudí sleduje verejnoprávnu televíziu a nemyslím si skutočne, že to je to hlavné. Dôležitý je princíp subsidiarity, tak ako ju realizuje štát s cieľom zabezpečiť kvalitnú televíziu, že bude existovať, že ľudia si ju môžu pozrieť. Čiže by sme sa nemali až tak sústredovať na tie cifry, na čísla. Mali by sme sa viac zameriavať na kvalitu a princíp subsidiarity. A v tomto zmysle by sme mali posilniť aspekt verejnej služby. Hej. Toto si vyžaduje ozaj veľký kus práce a práve si myslím, že parlament v tejto oblasti robí veľký kus práce. Napríklad e, to, že sa zavádza digitálna technológia, je veľmi pokrokové. Že vlastne ostávame stáť na mieste teda nevravíme len to, že ľudia sa môžu na internete naučiť niečo o digitalizácii, ale priamo na televiz- v, rám- v rámci televíznych programov takéto informácie už sa poskytujú. Čiže vlastne ľudia sa dozvedujú. a Dôležité je teda pre ľudí, aby sa tiež dozvedeli o tom, ako je to celé financované a tak ďalej. A Samozrejme, za posledných 25 rokov existovali rôzne neoliberálne kampane, boli tu lobbyste a tak ďalej, ale treba povedať, že verejnoprávne vysielanie je oblasť, kde by mala fungovať subsidiarita. Potrebujeme vylepšiť aj imidž verejnoprávneho vysielania. To za posledné roky je oblasť, ktorá utrpela. Okrem toho chcem zdôrazniť, že technický a technologický vývoj napreduje neustále. A to treba stále zohľadniť. Ale je tu ďalšia vec. Aspekt produkcie. Verejnoprávne vysielateľe musia pokračovať v rámci svojej normálnej praxe, ale majú viac produkovať, majú viac vytvárať vlastných programov. Mali by vyrábať maximum, čo je možné aj lokálne, miestne, využívajúc miestny audiovizuálny priemysel. Okrem toho by mali taktiež podporovať a pozbudzovať nové formy žurnalistiky a tzv. občianský žurnalizmus e, alebo aj regionálny žurnalizmus. Mali by sa hľadať nové formy prejavu. Preto si myslím, že aj verejnoprávne organizácie, teda rozhlas a televízia, môžu mať inovatívne postupy, inovatívny charakter. Čiže mali by využiť všetky možnosti, ktoré tu pre nich existujú. A aby vlastne touto cestou sa dostali k divákovi. Aby sa dostali k verejnosti aj všeobecnými kanálmi, tak povediac, ale aj špecifickými, konkrétnymi do budúcna predpokladám aj telefón ako technický prostriedok do tohoto bude vstupovať ešte viac. Čiže je dôležité, aby súčasne mohli fungovať v rôzne technické formy. A to je priestor pre expertov. Takže nielen, že by sa mali podporovať e, spôsoby distribúcie programov pre verejnosť podľa toho, aký je dopyt nad ohľadne týchto programov, ale samozrejme aj cestou novín a digitálnych publikácií by takéto služby mali byť k dispozícii. Čiže verejnoprávne vysielanie by ale nemalo ustupovať, odchylovať sa od svojho poslania. Potrebujeme určitý regulačný rámec a myslím, že teda Európsky parlament v tomto smere pôsobí a príslušní regulátori v členských štátoch tiež plnia svoju úlohu v tomto zmysle a nesmieme zabúdať na poslanie verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu. Nakoniec, dôležité je, aby títo vysielatelia boli nezávislí od e, inštitúcií, ale niekedy v Európe máme skôr dojem, že dochádza k opačnému trendu. A ďalší dôležitý aspekt, decentralizácia. Obávam sa, že v čase ekonomickej krízy sa tento aspekt dosť podkopáva a vidíme, že pokiaľ je o rôzne e, programy pre rôzne jazykové cieľové skupiny alebo regionálne cieľové skupiny, aj tam treba udržať tú rôznorodosť. Ďalej. Zdá sa, že e, pracovné metódy e, verejnoprávnych vysielateľov sa začínajú veľmi podobať na tie metódy, ktoré používajú komerční, súkromní prevádzkovateľia vysielania. Nad tým sa treba zamyslieť. Ďalší dôležitý aspekt financovanie. Verejnoprávne vysielanie by sa malo financovať e, s predstavivosťou. Hej. Ako už bolo povedané, pani predsednička to spomínala, či už prostredníctvom zákona, cestou parlamentu v jednotlivých štátoch, pretože vlastne legislatíva umožní to, aby televízni vysielatelia si mohli vybrať rôzne modely financovania. Že by si vybrali taký model, kde všetky ich programy budú predstavovať verejnoprávnu službu. Máme tu v Európe takýto príklad modelu a oni si môžu vybrať model, kde všetky televízie súťažia, takže tu máme um, toto všetko. Máme tu uh, teda takýto príklad tiež. Musíme preskúmať možnosti, uh, že niektoré televízne kanály budú mať zmiešaný model. Inými slovami, nebudú používať, nebudú vysielať reklamu e, v tých slotoch, ale iba v niekedy, aby boli schopné konkurencie smerom k súkromným e, televíznym kanálom, aby teda mali finančné príjmy z reklamy. Ich financovanie e, verejných e, televíznych kanálov je iné v každej krajine. Niektoré krajiny majú inú politiku, niektoré majú dane a niektoré krajiny zabezpečujú si prostriedky z rozpočtov alebo z priamej reklamy a ja si myslím, že napríklad vo Francúzsku sa hľadá nový spôsob, to je celkom zaujímavá iniciatíva, kde súkromné mm, kanály v prípade, že chcú konkurovať, e, chce verejná televízia konkurovať, tak súkromné kanály uh, alokujú určité percento z ich príjmov z reklamy preto, aby financovali verejné vysielanie. Myslím si, že toto všetko je možné vtedy, ak toto primerane vyriešime a verejné vysielače na jednej strane a uh, E, teda tie súkromné na druhej a je to taká audiovizuálna misia. Nie je to skutočne otázka riešenia e, jednotlivých e, prostriedkov, ale zodpovednosti verejných vysielateľov. No a na záver mi dovolte to zhrnúť. Myslím si, že najdôležitejší bod je ten, v mojej prezentácii. E, v prvom rade, že tu mám, máme tu graduálne oddelovanie sa súkromného vysielania od verejných e, vysielateľov. Mali by sme sa sústrediť na tú myšlienku, že verejní vysielatelia by e, nemali byť posudzovaní podľa podielu divákov, ale podľa kvality pretože inak to nebude spravodlivé a v digitálnom veku by sme nemali mať e, televíziu len na internete, ale aj verejné vysielanie, ktoré e, musí byť e, súčasťou celkového obrazu, pretože ľudia prídu napríklad na univerzitu a verejné vysielanie im je úplne neznáme, sú úplne proti tomu, musíme ich teda znovu dovzdielať a potrebujeme na tom pracovať naozaj intenzívne. Kontrolovať e, televíziu, aby e, e, verejné vysielatelia plnili svoju úlohu, aby to bolo ošetrené aj regulačnými orgánmi a keď verejné vysielanie sa rozhodne, rozhoduje vysielateľe sa rozhodujú o svojom programe bez reklamy, alebo e, ten zmiešaný model, že vysielajú reklamy iba v určitom čase počas dňa. Neviem, nemyslím si, že by to malo byť počas celého dňa, pretože je ťažké potom rozlišovať medzi verejným a súkromným. Ďakujem pekne, pán Kosta musím povedať, že financovanie a riadenie e, verejných zdrojov e, štátnou televíziou je, je centrom a takým jadrom našej diskusie. A teraz prejdeme. Pán Zapio, Olivier Zapio má slovo, bude, e, je to generálny riaditeľ. A prejdem na francúzštinu. Máte slovo na 10 minút. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, dámy a páni, e, poslanci. Najskôr ospravedlňujem sa za e, neprítomnosť pána Bojo, ktorý je e, predsedom Rady pre audiovizuálne vysielanie má teda určite rodinné dôvody, pre ktoré som nemohol prísť. E, audiovizuálne vysielanie je e, služba vo verejný prospech. E, v sociálno-kulturálnej spoločnosti je to úplne nevyhnutné, rozvíja sa v Európskej únii. No a samozrejme aj verejné audiovizuálne vysielanie je predmetom, ako mnohé iné verejné podniky, dvom otázkam právnej, pokiaľ ide o riadenie E, štátnej pomoci a na úrovni spoločenstva. A ešte základnejšia otázka, ako mnohé iné ďalšie sektory, je tu otázka toho, čo je špecifikom verejnej služby. Dnešné vypočutie e, je trojnásobne aktuálne, predovšetkým preto, lebo pani, pani komisárka povedala, že oznámenie komisie o uplatňovanie verejnej služby v rádiovom vysielaní, e, tu sú e, pravidlá, ktoré platia. Tá druhá aktuálnosť, finančná kríza a e, jej odraz na trhu s reklamou a teda verejné poslanie v tejto súvislosti. No a na záver, taká špecifi- francúzske špecifikum, na konci tohto týždňa vidie nový zákon vo Francúzsku o audiovizuálnom vysielaní a týka sa hlavne verejného audiovizu, audiovizuálneho vysielania. Som k dispozícii členom parlamentu počas diskusie v prípade, že sú nejaké doplňujúce otázky na túto tému. Takže budem hovoriť o troch bodoch. Predovšetkým prvý z nich, aké sú špecifika verejnej služby, e, ktoré si vyžadujú verejné financovanie, potom ako má byť verejná služba príkladom Možno, že nad, je to nad rámec analýzy niektorých e, súkromných kanálov a potom ako verejná služba uh, sa má riadiť e, smerom do budúcnosti a to je v súvislosti s novými technológiami, teda špecifika verejnej služby, ktoré e, zdôvodňujú verejné financovanie. Čiže prostredníctvom daní vo Francúzsku a v mnohých iných krajinách je podobný systém. E, tieto, toto je definované zákonom teda medzi vládou a e, každým, e, každou takouto audiovizuálnou spoločnosťou je to definované. Vysielanie verejnej služby e, v tom striktnejšom poňatí, napríklad retransmisia parlamentných diskusí alebo mm, kampani vo verejnom záujme alebo volebné oficiálne kampane politických strán, ktoré prezentujú svojich e, kandidátov. v Francúzsko má tiež aj náboženské vysielania, hlavne teda v nedelu. No a toto je taký striktnejší pojem, striktná definícia. Ale je tu tiež požiadavka na úrovni programovania, ktorá sa musí odlišovať od e, celkovej, celkového programovania súkromných kanálov. Ťažko sa mi hľadá ten výraz, ale je tu určitá požiadavka, mm, intelektuálna, kultúrna, ktorá je možno vyššia ako v, u súkromných staníc Mm, o tomto sa diskutuje vo francúzskom parlamente v súvislosti so zákonom o audiovizuálnych službách, čiže určité požiadavky napríklad na vysielanie v oblasti hudby, sú to opery alebo divadlo, literárne vysielanie, dokumentárne filmy, teda v oblasti e, výroby a vysielania mm, vo francúzskom jazyku, takisto historická dimenzia, kultúrna dimenzia a podobne. Michel Buajo navrhol, e, ale táto myšlienka ešte nebola prevzatá, aby sa to posudzovalo ad hoc, všetky tieto emisie, aby boli posudzované, aby bolo taká hodnotiaca mriežka, emisia po emisii. Teda ako sú tieto vysielania vo verejnom záujme, ako E, sa takto dá zdôvodniť. Financovanie z verejných zdrojov, existuje to vo Veľkej Británie. Taký trojstupňový test. Vychádza to z tej vôle alebo nevyhnutnosti mať objektívne kritériá ohľadom toho, čo je špecifikom verejnej služby. Nariadenie o štátnej pomoci vo Francúzsku mm, teda nariaduje francúzskej televízii rešpektovať pravidlá hospodárskej súťaže, e, zabrániť e, deformácii hospodárskej súťaže vo svojich e, činnostiach. A Rada pre audiovizuálne vysielanie, ako aj ostatné francúzske orgány, pripomínali pri mnohých príležitostiach, hlavne pri konzultácii komisie, to je to, že sa nám zdá nevyhnutné, aby komisia rešpektovala subsidiaritu, princíp re, e, subsidiarity e, v jednotlivých krajinách, ktoré e, takýmto spôsobom zabezpečujú rešpektovanie voľnej hospodárskej súťaže pre verejné a súkromné kanály. Od 5. januára vo Francúzsku máme zmiešaný systém, kde v určitých hodinách je zakázaná reklama 8 hodín večer a 6 hodín ráno a zavedenie reklamy na francúzských televíznych kanáloch bolo teda zrušené v týchto časoch Ide samozrejme o finančné obmedzenie pre verejné kanály, ale je to tiež príležitosť odlišiť sa od súkromných kanálov preto, aby sme posunuli tieto vysielacie časy a aby sa vymanili e, z tých e, obmedzení, e, teda na jednej strane musia si tieto verejné kanály zabezpečiť divákov, na druhej strane sú obmedzení touto reklamou touto požiadavkou verejnej služby a na Arte napríklad nie je už reklama, len reklama v verejnom záujme a takisto to platí aj pre Radio France. Druhá časť v rámci týchto obmedzení vo Francúzsku prebiehala diskusia a dnes ráno e, sa to tu odrazilo. Je to tá myšlienka, že verejné kanály majú byť doplnkom súkromných e, kanálov, nemajú ich, im konkurovať a že je potrebné, aby verejné kanály vysielali niečo iné ako súkromné kanály, teda nie americké seriály, alebo športové relácie, ktoré majú nízku úroveň a podobne. E, koncept verejnej služby takýto nie je, pretože my sa snažíme o to vo Francúzsku, aby tu boli veľké federálne vysielače, veľké federálne kanály. Francúzsko je, na, treť, je to teda na treťom mieste a preto je nevyhnutné, aby tieto kanály boli aby neboli elitárne, aby boli pre ľudí a to si vyžaduje určitú rovnováhu v, programo, v programovaní, čiže vysielanie pre širokú verejnosť a potom také náročnejšie vysielanie napríklad BBC alebo veľké nemecké um, um, kanály. O toto sa snažíme, čiže snažíme sa um, urobiť také náročnejšie Eh, aby sme mali také požiadavky, ktoré budú na vyššej úrovni a toto programovanie by ich malo plniť. Čiže náročné programy, vysoko kvalitné, preto aby sme zachovali špecifikum e, verejnej služby, ale zároveň také federatívne vysielanie, aby sme nerobili nejaké geta. Viem, že je to dôležité pre z európskeho hľadiska, ale aj pre komisiu, ale myslím si, že je potrebné, aby verejná služba sa orientovala na budúcnosť a teda hlavne na, to, na tie digitálne technológie. Um, má to také tri smery. Ehm, uh, to digitálne vysielanie, teda pozelné vysielanie, verejná služba to musí, musí týmto procesom prejsť, tak ako všetky ostatné kanály, potom nové lineárne služby RDA, definícia e, osobná mobilná televízia, rádio, digitálne vysielanie e, a potom verejná služba tým musí prejsť, aby nebola marginalizovaná voči súkromným e, vysielateľom. A taká, taký tretí smer, ktorý je predmetom smernice, nové nelineárne služby, chápem e, určité obavy a otázky, ktoré môžu mať e, súkromné, e, súkromný vysielateľ alebo Európska Komisia teda musí sa tu zabezpečiť to, aby tu nebola um, krížová konkurencia, aby to bolo úplne v poriadku a primerane ošetrené. E, členské krajiny musia mať primerané nástroje, ktoré sú nevyhnutné preto, aby e, kanály vo verejnom záujme prešli touto etapou na digitálne technológie v rámci toho EDA a musia slúžiť verejnému záujmu. A na záver ešte veľmi rýchlo verejná služba nemôže konkurovať súkromným službám, to je jasné a v každom krajine, v, každej, v každom štáte sa musia prijať primerané opatrenia právneho charakteru. Toto musí byť príkladom, musí to byť taký federatívny faktor, aby sme nevytvárali geta alebo elity. Musíme sa k tomu postaviť veľmi aktívne, aby sme prešli touto digitálnou zákrutou. Ďakujem veľmi pekne, pán Olivier Sapio. A chcela by som povedať, že objavy, e, obsahy, verej, obsah verejnoprávneho rozhlasu by mal byť objektívny, mal by mať vzdelávací charakter a mal by naplňať potreby spoločnosti. Myslím si, že sa veľmi často ukazuje, že komerčné média sledujú skôr alebo určujú skôr návyky mládeže a celej spoločnosti. A obsah verejnoprávneho rozhlasu je nepriamo ovplyvnený aj týmto predsa nežije vo vaku. A samozrejme, že tu vzniká otázka, do akej miere preberie televízia nové technológie. To je otázka, a tu musíme rozlíšiť, ako sa zabezpečí financovanie verejnoprávneho vysielania, keď sú potrebné štátne dotácie, pomoc, tak to treba zohľadniť. Mám tu na mysli financovanie e, súkromných e, staníc, ktoré je pria, najmä z reklamy. E, ale keď sa príjmy z reklamy skrátia, tak sa musíme zamyslieť nad tým, do akej miery je možné financovanie štátom, aby sa prispôsobilo novým technológiám, pretože to stojí veľa. Toľko som ešte chcela povedať k tomu, čo ste tu vypovedali. A teraz sa dostávame do súkromnej oblasti. Opúšťame verejnoprávnu oblasť a ideme teraz k pánovi Lozbigem, ktorý je E, Rosovi Biganovi, ktorý je riaditeľom Združenia komerčnej televízie v Európe. Takže pán Bigan má teraz slovo na 10 minút. Vy viete najlepšie, že čas stojí peniaze, tá vás chcem poprosiť, aby ste sa držali tých 10 minút. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, členovia výboru. Ďakujem za pozvanie dnes ráno. Hovorím v mene firiem, ktorých logo vidíte tu na obrázku ACT, Chcem hneď na začiatku povedať, že nechcem hovoriť za e, všetkých, ktorí by mohli do tejto oblasti spadať. Ja zastupujem len nás. Komerční vysielatelia by sa mohli vyjadriť k úlohe verejného právnej televízie z hľadiska našeho vzájomného vzťahu. My sme v určitej miere konkurenti a veľmi často počujeme kritiku od akademikov ostatných, že súkromná televízia tiež produkuje významnú e, kultúrnu hodnotu. My sme vedúci e, investori do národných súťaží takýchto programov, potom prispievame k pluralite tým, že máme viacero kanálov. A to, čo by mohlo zaujímať ako vás politikov, je, že máme aj spravodajskú službu, vo Francúzsku, Spojenom kráľovstvu, v Polsku, Nemecku, Turecku a Portugalsku sme prítomní na to, tomto segmente. Takže my, komerční hráči, spolu existujeme s našimi konkurentami z verejnoprávnej oblasti. No možno budem potrebovať 11 minút, keď spomalím. Takže plníme e, očakávania. Koexistencia medzi verejnými a súkromnými prevádzkovateľmi je vždy zložitý vzťah. V duálnom systéme je veľká štruktúralná výhoda, pretože jedna strana dostáva viacročné zaručené financovanie. Ospravedlňujem sa, keď hovorím tak veľa o peniazoch, ale dobre programovanie je drahé. A vidíme, už medzeru vo financovaní v prospech verejného sektoru. Toto sú údaje z roku 2006. Tu vidíme verejné financovanie, ktoré je a potom to, čo majú čistí súkromní vysielatelia. A e, toto sú údaje z roku 2006 a v roku 2009 to nebude o nič lepšie, možno ešte horšie my očakávame, že v Nemecku bude 8, viac ako 8 miliard verejnoprávne financovanie a súkromné financovanie minulý mesiac kleslo o 5 A to už je veľmi dobrý výsledok pre Európu. Hovorím to preto, že nechcem si tu vyvolať nejaké pocity súcitu alebo nechcem žiadať ani o štátnu pomoc na podporu nášho sektora, ale myslím si, že Treba mať na pamäti toto ekonomické pozadie, pretože máte tu aj predstaviteľov verejnoprávnych vysielateľov a boli tu aj v tomto parlamente 8. januára. Ja chcem povedať, my nebudeme monopolizovať multimediálny trh, digitálny trh. A teraz troška optimistickejšie k tomu, čo by mohlo predstavovať racionálnejší základ súťaže medzi nami. Poprvé, dohoda o úlohách Európskej únie a členských štátov v tejto oblasti. Táto téma by zaberá dosť času. Ja si myslím, že je nesporné, že členské štáty majú difonovať e, pôsobnosť e, verejnoprávneho vysielania ako verejnej služby. Ďalej by malo byť aj nesporné, že je úlohou Európskej únie zabezpečiť, že sa, že členské, že sa dodržiavajú pravidla štátnej pomoci. Pokiaľ ide o členské štáty, tak tá pôsobnosť musí vychádzať z rozdielneho programovania a musí byť kontrolovaná nezávislým regulačným orgánom. Členské štáty by mali mať aj funkčný systém financovania. Vidíme, že duálne financovanie, kde vysielateľ dostáva peniaze od štátu aj z reklamy, je to najhoršie možné riešenie nielen pre nás ako komerčných prevádzkovateľov, ale ako aj pre e, divákov, ako aj pre vysielateľov. Členské štáty, ako napríklad Francúzsko, Česká republika, opustili duálne financovanie a prešli na jednoduchý systém štátneho financovania verejnoprávnych médií a financovanie z reklamy pre súkromníkov. Pokiaľ ide o štátnu pomoc, tak je dôležité, najmä v čase ekonomickej krízy, aby sa uplatňovali pravidlá o štátnej pomoci. Aj tu treba rešpektovať subsidiárnosť ale keď si pozrieme text, ktorý navrhla pani Krús a budeme to čítať veľmi pozorne a nie len tie reakcie, tak v texte je dosť odkazov na subsidiárnosť. Nepojdem cez ne všetky, ani ich nebudem počútať. Je tam 40 samostatných odkazov v dokumente, ktorý má 106 odsekov. Takže sa musíme spýtať, či títo verejní vysielatelia, respektíve tí, ktorí sú proti práci pani Kruz v oblasti subsidiarity sú naozaj tí, ktorí chcú chrániť národné výsady alebo sú v zásade proti tomu, aby kontrolovali ich činnosť orgány pre verejnú súd, súťaž. Teraz ešte táto kontrola. To je tiež subsidiárnosť pri čine. Je to odporúčanie generálneho riaditeľstva pre hospodárskú súťaž. Odporúčanie, ktoré keby členské štáty dodržiavali, tak by Európska únia nezasahovala do verejného vysielania. Budeme mať stále takéto prípady, zo so súkromného sektoru na posúdenie porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, ak sa toto nepríjme a nebude dodržiavať. Ďalšia vec, čo by pomohla lepšiemu, lepšej atmosfére, by bola spolupráca a nie monopol, monopolistické postoje. Niektorí vysielatelia, súkromní vysielatelia príjmajú verejné financovanie, respektíve sú tu e, aj štátni vysielatelia, ktorí spolupracujú so súkromným sektorom, ale mnohí si snažia zachovať svoje výhradné teritorium a hovoria si, že im nezáleží na tom, aký dopad má ich služba na trh. Tento postoj vidíme aj v oblasti športových práv. Samozrejme, toto nie je kontroverzné, že šport bude v oblasti verejnoprávnej televízie vysielateľov, ale nemôžeme to brať ako e, nedotknutelnú výsadu, ako carte blanche pre nich. A nakoniec, pokiaľ ide o lepšie vzťahy, by som navrhol, aby sme hovorili viac o transparentnosti objektívnych údajoch a nepoužívali abstraktné argumenty, ja viem, pani predsedníčka, že som hovoril o veciach, ktoré sú úlohou eh, eh, výboru pre hospodárske otázky, takže sa vrátim teraz ku kultúre a k podpore európskej kultúry. Váš výbor pravidelne zasada s komisárkou Redingovou, ako aj s ostatnými komisármi a hľadáte možnosti eh, rozpočtovej podpory pre mediálne programy a snažíte sa využiť verejné peniaze na európsky obsah, ale mnohé z týchto prostriedkov využívajú e, verejnoprávne vysielatenia na kúpu hollywoodských produktov. Vidíme, že 84 rozpočtu sa v mnohých prípadoch používa na, americké, na americký obsah a ja si myslím, je to len odhad, že každé euro daňového poplatníka je použité tak, že 5, 6, 7 násobok týchto peňazí ide späť. Takže mali by sme mať racionálnejší systém, než je toto. Nakoniec chcem pripomenúť európsky obsah v TVVF a VMS. Chcem povedať, máme, pokiaľ ide o to, že ako to robiť, je tu nástroj, ktorý je vaký, ktorý sa nám nepáči, no ale je to nástroj, ktorý máme a vidíme, že firmy majú v priemere 66 európskeho obsahu v svojej programovej skladbe. A preto považujeme za nepriateľné, že traj, traja verejnoprávni vysielatelia nedokážu splniť, naplniť tento obsah. Ja myslím, že by sme nemali hovoriť celý deň o to, týchto kvotách, pretože my ako sektor si tým neposlúžime. My hovoríme o abstraktných zásadách a podobne verejní vysielatelia budú veľa hovoriť o kvalite, rozdielnej kvalite, inkluzívnom programovaní a podobne. A teoreticky majú aj pravdu, pretože verejné peniaze sa dávajú na, k dispozícii na e, špeciálnu kvalitu. Ale aká je realita, aká je prax? Naša skúsenosť je taká, že mnoho programovania, o ktorom hovoríme, je E, programov veľmi okrajovou súčasťou programovania, vysiela sa po polnoci a tak ďalej. A veľký obsah týchto 22-23 miliard štátnej pomoci na obsah sa minie na niečo, čo nemá vôbec žiadnu hodnotu. V ACT sme o tom veľa hovorili. Stále vedieme túto diskusiu aj s verejnými, verejnoprávnymi vysielateľmi a musím povedať, že sa tým nevieme dostať veľmi ďaleko, pretože Vidíme programovanie, ako sa robí v Európe, ľahko sa nájdú zlé príklady, dobré príklady a môžeme si toto stále hovoriť z roka na rok, ale jediní tí, ktorí môžu skontrolovať, či sa dobre míňajú peniaze daňových poplatníkov, sú národní nezávislí regulátori, súdy a Európska únia by tu mala zohrávať veľmi dôležitú podpornú úlohu a myslím si, že oznámenie je krokom na vytvorenie vzťahov v tomto smere. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Bigam. Ďakujeme za tieto informácie, ktoré ste nám predniesli na tému financovanie verejnoprávnych a súkromných poskytovateľov. E, nekalá hospodárska súťaž, prinajmenej v audiovizuálnom sektore, pri klasických ekonomických definíciách neexistuje, pretože existuje štátna pomoc, a ja vidím, že verejnosť pozera vlastne viac súkromnú televíziu než verejnú televíziu. Takže ak je tu nejaká súťaž, tak je to len súťaž v obsahu vysielania a nie z hľadiska financovania. Ako ste aj vypovedali, máme veľký záujem na obsahu napriek veľkému objemu štátnej pomoci vidíme ako hlavný nedostatok to, že e, diváci, ve, ve, diva, počet divákov verejnoprávnej televízie je nižší ako počet divákov súkromných televízií. A ja nechcem povedať, že verejnoprávna televízia by mala mať len geografické alebo nejaké podobné naučné programy. Mali by to byť programy, ktoré reagujú na záujmy modernej spoločnosti a súťaž je veľkou výzvou pre verejnoprávnu televíziu a náklady na práva vysielať športové podujatia sa umelo zvyšovali v dôsledku dohôd so športovými združeniami a štátna televízia je toho tiež súčasťou. A keď hovoríme o právach pre veľké športové podujatia na úrovni olympijských hier, určite tú situáciu poznáte a viete, že to vedie k pomerne skreslenému obrazu. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz by sme pokračovali e, ďalším bodom programu a to je diskusia. Ďakujem, pani predsednička. Rada by som poďakovala rečníkom a po tom, čo ste vypovedali, nemali by sme zvážiť mimo tých verejných kanálov alebo súkromných kanálov týchto kvót robiť analýzu toho, čo je potrebné, čo, čo diváci potrebujú. Možno, že niekedy je to pedagogická práca. Ak teda sme zameraní na verejné kanály pre kvalitu, tak potrebujeme súkromnú, potrebujeme aj kvalitu v súkromných kanáloch, pretože divák e, predtým, ako nájde svoj kanál, takže toto je verejný kanál, toto je súkromný, on si e, bude vyberať podľa podúkaných produktov. A diváci potrebujú kvalitu Mm, pedagogickú prácu a rovnoprávnosť vo vysielaní vo v Európe. A mm, teda mm, musia sa pozerať na to, čo im je ponúkané. Prístup k informáciám v televízii všade, keď hovoríme o klasickej televízii. Verejné kanály samozrejme majú úlohu verejnej služby, E, povinnosť archivovať alebo túto službu poskytujú, ale predovšetkým musia byť nezávislé. A táto služba um, objektívneho informovania a komplexného informovania. No a z tohto pohľadu si myslím, že uh, treba povedať ešte veľa vecí, pretože veľmi často tie verejné, uh, pardon, súkromné kanály majú úspech preto, lebo ich informácie sú možno odlišné Nestačí teda e, dotovať verejné kanály len preto, aby boli uchránené pred každým nebezpečenstvom, ale aby aj informovali. Pokiaľ ide o verejné financovanie, kladem si otázku, prečo, možno, že sa na to niekde myslelo, ale e, mali sme na mysli aj to investovanie, alebo mysleli sme na investovanie do produktov, o ktorých sme práve hovorili, teda prostriedky, ktoré sú zamerané pre filmové médiá, také malé kultúrne produkty, ktoré sa ťažko hľadajú a ťažko umiestňujú tak na verejných, ako aj súkromných kanáloch. A nemáme tu výrobcov a výrobcov, ktorí by produkovali kvalitné kultúrne produkty, kde by sa odrážala európska kultúrna diverzita. Chceme sprostredkovať posolstvo, napríklad rok dialógu medzi kultúrami. Ak chceme sprostredkovať toto posolstvo dialógu cez hranice, potrebujeme na to audiovizuálne projekty zamerané na širokú verejnosť, vysokokvalitné, ktoré budú k dispozícii pre E, súkromné e, kanály a budú určené aj pre verejné kanály. Myslím si, že kontrola ešte stále nie je dostatočná a ak Európa chce povedať e, svoje slova, nechce delegovať televízne služby, na národnú legislatívnu úroveň alebo do kompetencie členských krajín, tak bude nevyhnutné, aby sme viacej sprostredkovávali informácie o Európe a moja otázka je, čo národné, verejné a súkromné kanály robia, aby sprostredkovali toto európske posolstvo. Ja to nevidím nikde. Vidím napríklad nemecké informácie na CT, francúzske informácie na francúzských e, kanáloch, BBC vysiela e, také minutové informácie a Euronews tie nie sú všade, možno, že Arte pre francúzsko-nemeckú komunitu, ale inak to nie je nikde. No a toto by mala byť veľká európska debata, Európa by sa do toho mala zamiešať, ak chce zmeniť e, toto prostredie tak v súkromných, ako aj vo verejných kanáloch. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme, pani Hanekot, pani Heronimi, nech sa páči. Chcel by som povedať niečo, ak teda môžem. Chcem využiť e svoje postavenie predsedničky a vyjadriť sa k tomuto. Mm, dnes máme medzi sebou ozaj vynimočne zaujímavých ľudí, ktorí k nám prehovoria, ešte a aj prehovorili. A zda by sme mohli dať teraz priestor ďalším trom pozvaným expertom a potom by sme mohli mať diskusiu ku všetkým príspevkom, ktoré tu dnes odozneli a ešte odoznejú. A vlastne, ak dovolíte, navrhujem takto zorganizovať. Takže poprosím ďalšieho rečníka. Ak teda súhlasíte, pristúpili by sme k tomu tak, ako som práve navrhla, hovorí pani predsednička. Takže, ak mi dovolíte, dávam teda slovo pani Marie Ron, ktorá je správneho odboru Danského vysielateľa. Tiež 10 minút k dispozícii, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj výboru za pozvanie. Je pre mňa cťou, že k vám môžem prehovoriť. V prvom rade by som chcel povedať niekoľko slov o tom, aká je situácia v oblasti verejného vysielania u nás. Vlastne verejnoprávny rozhlas vznikol v roku 1925 u nás. Máme 4 VKV stanice, ktoré v podstate pokrývajú si 75% a teraz vlastne budeme mať ešte aj ďalšie televízne kanály a tie budú mať podiel asi 40%. Máme aj webovú stránku a celkovo máme aj hudobné programy. A okrem toho, TV2, tá vznikla v roku 1988, má asi 40% z trhu. Predtým sme mali tzv. duálny model, ktorý sa ktorý financoval prostredníctvom priamých e, poplatkov e, a aj prostredníctvom reklamy. je stále ešte dôležité zadefinovať aspekt verejného vysielania a kto vlastne má kompetenciu toto zadefinovať. Keď sa pozrieme na právne hľadisko, máme ozaj veľmi solidnú právnu základnu a to už tak funguje viac rokov, už je vlastne 50, vyše 50 rokov. Keď e, z roku 1958 sme vychádzali e, zo zmluvy o EÚ potom prišiel Amsterdamský protokol v roku 1999 a tak ďalej. A okrem toho sa potom aj z právneho hľadiska presne zadefinovávajú a interpretujú príslušné aspekty. Keď sa zameriame na definíciu verejnej služby v oblasti vysielania, týka sa to okrem iného toho, že vlastne sa majú splniť príslušné potreby demokratické, sociálne a kultúrne v spoločnosti a že sa má vlastne zachovať pluralita médií. Okrem toho majú byť nezávislé, majú zachovať pluralizmus verejnej diskusie a taktiež majú umožňovať aj nové komunikačné platformy, čiže má to byť technologicky neutrálne a veľmi sa zdôrazňuje samozrejme aj princíp subsidiarity, čo znamená, že členské štáty majú kompetencie v oblasti zadefinovania toho, aké je poslanie verejnoprávneho vysielania. Takže nám je veľmi jasné, že vlastne toto rozhodnutie o definícii vlastne stanovuje, že štát má dosť širokú mieru možností z hľadiska tohto zadefinovávania úlohy a rozsahu verejnoprávnej služby. Pokiaľ ide o financovanie, tak vlastne právna, tá verejnoprávna služba vysielania sa nedefinuje z hľadiska vzťahu ku metóde financovania. Špecifické je aj to, že komisia môže vlastne kontrolovať e, definíciu týchto verejnoprávnych služieb len z hľadiska toho, či sú tam nejaké jasné, zretelné chyby. Tak ako to vidíme aj tu, TV2 a mandát. Proste som televízie, rozhlasu, internetu a podobne že vlastne táto služba poskytuje programy v oblasti správodajstva, všeobecných informácií, vzdelávania, umenia, zábavy a tak ďalej. Je teda veľmi jas, jasne stanovené, že tu je veľmi jasne stanovený mandát, opiera sa o veľmi jasnú právnu základňu. Teraz, keď sa pozrieme na návrh oznámenia zo strany komisie, tak vlastne zavádza detailné postupy pri zadefinovávaní úlohy a poslania verejnoprávnej služby vo vysielaní. A to sa týka, povedzme, popri existujúcich činnostiach aj zavádzania nejakých nových služieb. Toto vlastne nekorešponduje s rozhodnutím súdu o TV2. Takže tam zrejme vlastne členský štát by mal mať rozhodovacie právomoci. Nám je teda jasné, že to, čo tu zavádza návrh oznámenia, čiže metóda financovania alebo od, e, odmien, odmeňovanie, toto nekorešponduje s rozhodnutím o TV2. A ešte dôležitejšie z hľadiska tejto diskusie dnes je, to, čo vidíme na spodnej časti diapozitívu, že vlastne sú dochádza k zavádzaniu ex ante hodnotenia, čo znamená, že na európskej úrovni by sa malo konať vlastne hodnotenie trhu možného dopadu tohoto vysielania verejnoprávnej služby. Respektíve, aký to môže mať dopad na možné komerčné využitie. Myslím, že je veľmi jasné, že toto tiež nekorešponduje s rozhodnutím o TV2. A taktiež je tu jasne povedané, že keď sa toto zavedie na európskej úrovni, tak to bude znamenať, že vlastne členský štát sa oberá o právomoc zadefinovať verejnoprávnu službu. Záver teda je pre nás ten, že komisia vlastne nemá kompetencie alebo nemal by mať kompetencie v tomto smere obmedzovať členské štáty, aby si tieto aktivity komerčných operátorov alebo ob, nejak, aby si stanoval členský štát tieto podmienky. Aj vo vzťahu medzi verejnoprávnymi a súkromnými prevádzkovateľmi. Dôležité pre nás je povedať aj to, že princíp subsidiarity a národnej rôznorodosti by sa mal rešpektovať. Zároveň ale chcem povedať, že toto neznamená, že sme proti regulácii ako takej. Vieme, že tá je veľmi dôležitá, keď napríklad e, prichádzajú poplatky od e, občanov. A je to dôležité hlavne pre malé krajiny, kde vlastne národnej parlament, teda národná legislatíva, sa venuje týmto aspektom. A v tomto ohľade chcem povedať, že v Dánsku máme od 1. januára 2007 máme opatrenie v tomto smere a práve zohľadňujúc to, že sme malá krajina a jazykovo je to malý trh. Takže veľmi dôležité pre tých, ktorí poskytujú verejnoprávne vysielanie, aby ich poslanie nebolo charakterizované vo vzťahu k veľkosti trhu. Dôležité je taktiež zadefinovať aj neutrálny charakter techniky a technológie, čiže aby aj verejnoprávny vysielateľ mohol proste sa rozvíjať e, ruka v ruke s vývojom moderných technológií. Dôležité pre nás je aj to, aby pozitívny dopad trhu na verejnoprávnych vysielateľov bol taktiež uznaný. Zistujeme napríklad, že aspekt kvality je v tomto smere ovplyvnený a môže dôjsť, dochádza k jeho, teda dochádza k zvýšeniu kvality aj vďaka moderným technológiám. Čiže tieto pozitíva z trhového prostredia sa prejavujú aj u verejnoprávnych vysielateľov. Čiže toto je dôležité na druhej strane potom spätne aj pre súkromný sektor. Takže to je z mojej strany k tomuto všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme. Tu sme si počuli troška iný rozmer pohľadu na verejnoprávne vysielanie, aj na financovanie, akú úlohu má štát a akú úlohu vlastne v tomto zohráva Komisia Európska v snahe zadefinovať niektoré aspekty. Takže sa tešíme na odpovede. Napríklad aj pokiaľ ide o to, ako verejnoprávne televízie využívajú tieto prostriedky a ako vlastne možno, možno vniesť viac transparentnosti do štátneho financovania, pretože transparentnosť je tu kľúčová. Teraz pristúpime k ďalšiemu rečníkovi, ak dovolíte, pán doktor Alexander Vrabec, riaditeľ rakúskeho vysielateľa ORF. Pani predsednička, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie a možnosť sa k vám prihovoriť. ORF je národným vysielateľom Rakúska. Máme dva televízne programy, tri vnútroštátne a štyri regionálne rozhlasové programy, ako aj online službu. Sme vo všetkých oblastiach špičkami na trhu, ale Rakúsko má tú špecifickú situáciu, najmä v televízii, že sme malou krajinou s 8 miliónmi obyvateľov a v dôsledku digitalizácie sme sa stali súčasťou nemeckého mediálneho trhu. 95 rakúskych domácností môže príjmať aj nemecké programy, tak povediať v tom istom jazyku. A to je mimoriadne veľká výzva pre verejnoprávnych vysielateľov v Rakúsku, to je ORF, ako aj pre, naše, pre našich súkromných konkurentov. To je veľmi dôležité v tejto debate, ktorá hovorí o tom, že úprava pre vedecko-právny rozhlas má byť upravená vnútroštátnym národným legislatívcom, pretože existujú obrovské rozdiely medzi jednotlivými rozhlasovými trhmi v Európe a malé krajiny majú celkom iné predpoklady, celkom iné podmienky ako veľké krajiny, a také štáty ako Rakúsko sú súčasťou väčšieho jazykového priestoru. Takže toto je veľmi dôležitá poznámka pre diskusiu o subsidiarite a týmto by som ju chcel podporiť. Po druhé, my, a to je tiež veľmi dôležité pri takom malom trhu, zohrávame veľmi dôležitú úlohu pre e, rakúsku filmovú tvorbu. 90 rakúskych programov produkuje ORF, alebo sú produkované v spolupráci s verejnoprávnymi nemeckými vysielateľmi. To znamená, že bez ORF by vôbec neexistoval fungujúci trhový rakúsky filmový priemysel. Takže to je veľká zodpovednosť. Veľmi jasno sa už aj povedalo, že európsky verejnoprávny rozhlas je európskym blahom, európskym tovarom, dobrom a preto je tu tá úloha široko koncipovaná. Nie je to len taký malý program zameraný na určitú cieľovú skupinu. Je to zadanie, ktoré sa týka celého publika. Samozrejme, že má v svojom jadre informačno-kultúrnu úlohu, ale tieto úlohy sa dajú plniť len vtedy, ak sú zakotvené v širšej ponuke zábavy a športu. Ďalšia poznámka. To znamená, že potrebujeme túto možnosť, aby sme mali aj programy pre verejnosť v širokom e, rozsahu, pretože potom dokážeme lepšie plniť aj tie naše ďalšie úlohy. Potrebujeme možnosť, aby sme sa mohli zúčastňovať na digitálnej budúcnosti, pretože analogické vypnutie je už takmer dohodnuté v Rakúsku, domácnosti sú digitalizované, trh sa fragmentuje a preto potrebujú mať verejnoprávny tiež tú možnosť, aby mali osobitné kanály, osobitnú ponuku v televízii, aby dokázali reagovať na fragmentáciu spotrebiteľského trhu a takto doplňať svoje hlavné programy. Potrebujeme mať tú možnosť a tú povinnosť osloviť všetky cieľové skupiny, to znamená aj tú možnosť zamerať sa na mladšiu e, cieľovú skupinu. A to znamená, že na týchto nových platformách, online platformách sme prítomní. Teraz tu samozrejme dochádza aj k posunu tej dimenzie hospodárskej súťaže. V minulých rokoch táto diskusia e, bola e, jadrom diskusie medzi súkromnými a verejnými prevádzkovateľmi, ale teraz pri online Máme úplne nových konkurentov aj z oblasti printových médií. A to znamená, že noviny, printové médiá sú teraz tiež pod veľkým tlakom na zmenu. A chcel by som tu ešte povedať, a to bude veľká zodpovednosť európskych inštitúcií, že e, vlastne ani toto nie je tá skutočná pravá hospodárska súťaž. Naši konkurenti sú z nových služieb, ktoré sú nie v mediálnej oblasti, nové firmy ako Google alebo Facebook a podobne, alebo e, máme konkurentov aj z Telekomu, čiže to sú konkurenti z nemediálnej oblasti a to je výzva, na ktorú treba pamätať pri všetkých regulačných opatreniach, pretože tu nejde len o duálny systém a rovnováhu medzi verejnými a súkromnými vysielateľmi a k tomu má smerovať regulácia, alebo aby sme mali nejaké iné opatrenia na ochranu printových, pretože nakoniec sa eh, dostaneme do situácie, že zvýhodníme tých účastníkov, ktorí vôbec s médiami nesú, nesúvisia, ale pritom veľmi ovplyvňujú obsah. A v tejto oblasti treba tiež povedať, že toto z 90% vôbec nie sú európske firmy, ale mimo európske firmy. A pri budúcich úpravách, právnych úpravách treba na toto pamätať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Vrabec. Tá téma, o ktorej ste tu vy hovorili, to znamená tá otázka hospodárskej súťaže, ktorá je výsledkom nových technológií, a tu ide o digitalizáciu, to je úplne nová forma hospodárskej súťaže a tu samozrejme verejnoprávna ako aj súkromní prevádzkovateľia musia byť e, rovnomerne zúčastnení. Teraz by som chcela dať slovo našemu poslednému hostovi, pánovi Pascalovi Albrecht Kirchingerovi. Je to veľmi ťažké meno pre mňa. Pravdepodobne by som potrebovala nejakú fonetickú pomôcku na vyslovenie. Vy ste vedúci CDF, Európskej kancelárii CDF tu v Bruseli. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po nemecky. Volám sa Pascal Albrecht Kirchinger, zastupujem CDF, to je druhá nemecká spoločnosť, popri ARD a je to verejnoprávna televízia v Nemecku. Pani komisárka Redingová pred niekoľkými týždňami v jednom rozhovore povedala, aký by, ako by chcela v roku 2020 rada pozerať televíziu. Citujem, Určite budem svojim vlastným programovým riaditeľom. Budem si pozerať ten program, ktorý považujem za najzaujímavejší a vtedy, keď to budem chceť. Pani komisárka naozaj trafila klinček pohla, klinec po hlavičke. To je to, k čomu sa smeruje dneska v Európe vo vysielaní. Členské štáty EÚ a aj mimo EÚ majú veľmi dôležité, dôležitú rezolúciu z roku 2007 o verejnej službe médií v digitálnom veku, kde sa hovorí, že verejnoprávne vysielanie, verejnoprávny rozhlas v súčasnosti je dneska len viac, je už dneska viac ako len klasické televízne vysielanie. Veľmi sa teším, že nám e, výbor pre kultúru dal túto možnosť viesť debatu o revízii návrhu aby sa to zasadilo do širšieho kontextu. Tento výbor pre kultúru sa veľmi angažoval v smernici o verejnoprávnej službe médií. Táto smernica predstavuje veľmi dôležitý stavebný kameň v tom, že regulácia médií v Európe v budúcnosti sa bude riadiť, e, riadiť obsahom bez ohľadu na svoj spôsob riadenia oznámenie z roku 2001, o to tu ide, je to oznámenie, ktoré my, s ktorými dokážeme ešte stále veľmi dobre žiť a síce preto, že toto oznámenie nám poskytuje príslušnú pružnosť, ktorú potrebujeme na to, aby sme mohli reagovať na aktuálny vývoj na trhu. A zohľadňuje aj tri aspekty, Takže zohľadňuje evolučný charakter vysielania, po druhé funkčný charakter e, vysielania vo verejnom záujme a po tretie autonómiu členských štátov pri definovaní úlohy a jej financovania, zadania a jeho financovania. Prečo, by sa, prečo teda potrebujeme revidovať toto oznámenie z roku 2001. Vždy sa uvádzajú dva základné dôvody, že prečo je to potrebné, vraj potrebné. Po prvé, technologický rozvoj a po druhé, tie údajné skreslenia E, hospodárskej súťaže prítomnosťou verejnoprávnych vysielateľov v rôznych oblastiach. Chcel by som sa venovať týmto témam a pozrieť sa na to, že či tieto obavy sú naozaj odôvodnené. My si totiž myslíme, že je to prehnaná obava a najmä pokiaľ ide o skreslenie hospodárskej súťaže na trhu dôsledku prítomnosti verejnoprávneho vysielateľa a pokiaľ ide o technologický vývoj, tak si tiež myslíme, že toto e, chápanie nie je konvergentné, ale pohybuje sa v jednotlivých kategóriách. Takže zamyslíme sa nad vývojom, čo vlastne vysielanie znamená. Toto je vysielanie v roku 1920. Desaťročia vysielanie bolo len v oblasti zvuku o 30 rokov neskôr, 30-40 rokov neskôr vysielanie nadobudlo aj obrazovú podobu. Potom príde farbe, farebné vysielanie. Teraz máme v 70. rokoch nástup teletextu. Teraz máme e, vývoj internetu a televíziu na zavolanie, na vyvolanie. Toto je strana CDF Mediatek a takto vyzerá vysielanie v súčasnosti. A preto sa vlastne musíme pýtať dnes, že čo je naozaj nové v dnešnom vývoje, pretože, vývoji, pretože čo bolo vždy vysielanie? Vysielanie bolo vždy evolučné, technologicky neutrálne a konvergentné. To, čo je dnes skutočne nové, a to je pre nás všetkých veľká výzva, pre súkromných ako aj verejnoprávnych prevádzkovateľov, je technologické stmelenie platformiem a výrobného procesu. A tá výhoda, ktorú má z toho divák, pretože divák môže paralelne pozerať konvergentne a interaktívne televíziu alebo môže využívať audiovizuálne služby v tomto zmysle. Toto v skutočnosti ale sťažuje rozlišovanie medzi starým a novým a pravdepodobne z dlhodobého hľadiska aj rozlišovanie medzi lineárnym a nelineárnym. Tieto výzvy s ktorými sa musí vysielanie vysporiadať, by som chcel s vami veľmi rýchlo prejsť. Pri televízii je to tak, že je to ešte stále najrozšírenejšie elektronické médium, ale aspoň v Nemecku od posledných fotbalových majstrovstiev vidíme určitý spád a vidíme nárast internetu. Televízia je ešte aj hlavné prístupové médium pre elektronické správy, ale vidíme veľký nárast internetu aj v tejto oblasti. Ďalej vieme, že takmer 100 14 až 29 ročných využíva internet, ale je tu potom veľká skupina alebo veľký nárast takej slabšej uži- užívateľskej skupiny vo veku nad 60 rokov a v roku 2008 aspoň na nemeckom trhu vidíme prvýkrát to, že viac 14 až 19 ročných viacej surfovalo na nete, ako pozeralo televíziu. Aj keď messaging a sociálne siete zohrávajú stále veľmi veľkú úlohu. Vidíme tu predsa len, že videoportály a videá zohrávajú stále väčšiu úlohu pri využívaní internetu, čo ovplyvňuje spôsoby vzory správania používateľov. Čo to znamená pre verejnoprávnych vysielateľov? Znamená to, že sa musia tak e, zviditeľniť, že budú prítomní, že si ich ľudia uvedomia a že vytvoria program, ktorý je priateľný pre rodinu a musia mať po hlavnom kanáli aj ďalšie kanály, aby si ľudia mohli vyvolať to, čo vlastne chcú vidieť. A samozrejme je tu potrebné určite zosieťovanie s online službami. To najdôležitejšie, čo sme my urobili v poslednej dobe, je Mediatek pre e, televíziu, ktorú si sám formujete. Je to ponuka, ktorá obsahuje veľký informač, veľkú informačnú ponuku na rozdiel od RTL, ale vidíte, že aj pokiaľ ide o využitie, že je to e, že zohráva táto časť veľmi dôležitú úlohu. Nám sa, my sme s tým veľmi spokojní, pretože v mediatejku môžeme uvádzať len vlastnú produkciu. Chcel som vám ukázať príklad E, medzimediálneho využitia, tak ako existuje u mnohých obyvateľov už v súčasnosti. Minulý rok sme vyprodukovali desadielný dokumentárny fiktívny seriál od roku 1918 o našej histórii. Bol to obrovský úspech na trhu. Mali sme 16-percentný podiel divákov, to je veľa. Okrem toho 11,5-percentný divácky podiel mladšej vekovej skupine, to znamená 14 až 29 ročných a to je oveľa viac ako je to zvyčajne. Zvyčajne tam máme 7%. Mali sme 9 miliónov page impressions k týmto historickým materiálom a 10 10 e, miliónov návštev Ketchups. A vidíme, že dobrý verejnoprávny obsah dokáže sa e, intermediálne sprostredkovať a využiť. A toto je realita a to nie je hudba budúcnosti. Teraz ten druhý bod to je ten výkrik vždy, ktorý počujeme, keď sa hovorí o verejnej službe a o tom, že by mala mať nové oblasti, nové témy. Tu niekoľko čísiel z Nemecka. Môžem samozrejme hovoriť len za nemecký trh. Pozrime si nemecký digitálny trh, to znamená klasický, ako aj digitálny televízny trh. Ako vidíte, nemecký trh je trh, kde nikto nemá čísla na úrovni 20-25 Je to segmentovaný trh a to frustruje našu súkromnú konkurenciu. Ale vidíte, že v digitálnom trhu, to je ten svetlejší stĺpec vpravo, tam vidíte, že ten náš podiel klesá. Zatiaľ, čo e, podiel RTL e, rastie pri, ako vidíme, nechcem vás tu teraz nudiť číslami, avšak Ross to ukazoval troška ináč, ale to je asi preto, že ja tu hovorím len o príjmoch z televíznych poplatkov a nehovorím o poplatkoch za rádio, čiže hovoríme o televíznom trhu. Pri komerčných vysielateľoch tu máme ešte aj Pay TV, Roz, ju myslím Pay TV tam nemal. Pokiaľ ide o poplatok za výkony, tak po tom ďalšom poplatkom období máme nárast o 1,46 za rok. To je ďaleko za e, za ziskami našich súkromných konkurentov. Súkromní konkurenti majú okolo 85-90 reklamného trhu. Neviem to presne, pretože čísla nezverejňujú. A naše digitálne kanály a online služby sú bez reklamy. Ako viete, potom je tuto online vystúpenie v oblasti správ. Tu máme najmä problémy vo verejnej diskusii s nakladateľmi. A tu mám len jeden príklad z Burdy, ktorá v roku 2006 mala 231 miliónov v oblasti digitálneho trhu, to znamená viac ako 14 ich obratu. CDF online má momentálne rozpočet bez prenosových nákladov na e, úrovni 12 miliónov eur za rok pre obdobie rokov 2009 až 2012. To je náš online. Pokiaľ ide pre konkurenčnú súťaž, tak tam sú dôležití tí 40-45 roční tam nemáme 25 a pokiaľ ide, a čo je tiež dôležité, na trhu so správami online, tu mám niekoľko čísiel a Hoj.de je náš hlavný večerný program pred prime time. Tam máme okolo 5 miliónov e, návštev a keď si pozrieme Špigelde alebo Bilde, tak to nie je porovnateľné. A keď si pozriete tento trh celkom, tak na celom trhu máme menej ako 1,6-percentný podiel. Takže tu sa naozaj podľa mňa nedá hovoriť o, o nejakom viditeľnom skreslení hospodárskej súťaže. A to používajú tento argument najmä tie trhy, kde sú zlé pomery. K tomu ešte máme ďalšie obmedzenie pre naše nové služby. Máme obmedzenia pre naše aktivity. Musíme mať e, väzbu na programy, máme finančné limity, musíme prejsť trojstupňovým testom, ktorý sa tu už spomínal a ešte tu jedna krátka veta od Matiasa Döpfera, ktorý je šéfom e, nakladateľstva Springer k definícii trhu a hospodárskej súťaži, o ktorej tu vlastne hovoríme. Pani Beceli o tom už hovorila. V jednom rozhovore povedal minulý rok, že je možné, že digitálny dosah verejnoprávnych e, je veľmi veľký, ale nedá sa monetarizovať, pretože my nemáme žiadne príjmy z reklamy na tomto trhu. Pre, e, pre súkromného e, nakladateľa prienik CDF do tejto oblasti nepomôže ani nepoškodí ale z taktických dôvodov sa veľmi často miešajú jablká s hruškami a tu ani tak nejde o podporu hospodárskej súťaži, ako skôr o profilaktické vyradenie konkurentov. Takže pomaly sa blížim k mojim záverom. Takže naozaj to, dámy a pani, nie je tá otázka toho, že európske konkurenčné právo sa musí uplatňovať aj na verejnoprávne vysielanie. Avšak uplatňovanie práva hospodárskej súťaže sa môže týkať len tých oblastí, kde takáto hospodárska súťaž naozaj prebieha. A kde vidíme správanie, ktoré by, sa, ktoré by nemalo nastať. A my si myslíme, že tá zásadná otázka aj v súvislosti s novými médiami a reguláciou musí byť vždy taká, aby ich sugestívna síla, aktuálnosť, ich široké pôsobenie eh, boli primerané a ak by došlo k novému textu pre nariadenie z roku 2001, tak si myslíme, že v súvislosti s týmto návrhom, ktorý poznáme z januára 2009, tak si myslíme, že sa tu nedeli v rovnakej, nemá tu sa zostať zachované delenie medzi starým a novým, pretože to neodráža neutralitu technológií ani vývoj. Treba tu zachovať evolučný charakter konvergenčných médií, treba to vo veľa väčšej miere e, zohľadniť. To isté sa má vzťahovať aj na súťaž v oblasti publicistiky. A pokiaľ ide o súťaž v oblasti publicistiky, tak to treba e, zdôrazniť a úplne zdieľam to, čo už tu povedala moja dánska kolegyňa z TV2. A nakoniec samotná existencia a samotná činnosť verejnoprávnych vysielateľov v nových oblastiach ešte nie je skreslenie hospodárskej súťaže per se. A nikdy by sme nemali zabúdať na to, že e, právna úprava, o ktorej tu teraz hovoríme, je niečo, čo treba vidieť v celkovom kontexte. To znamená, akú chceme mať európsku mediálnu krajinu aký chceme mať európsky mediálny trh. A mám tu ešte citát od z Burda Media Nemecko, kde pán Burda pred niekoľkými týždňami povedal, v minulosti bola naša konkurencia Spiegel alebo iné noviny, ale dneska je to Google, pretože ak my máme tisíc e, oznamov, Google má milión a nemali by sme zabudnúť na to, že my sa že my sa musíme e, zachovať v tomto konvergujúcom svete a toto je vlastne to meradlo, ktoré by sme mali aj zachovať pri tvorbe legislatívy. Ďakujem. E, Pascal... E, Ďakujem veľmi pekne Pascalovi. Ďakujem za veľmi zaujímavú prezentáciu. Ja sa ani neodvážim e, zopakovať vaše prezvisko. Budem vás len volať Pascal, ak dovolíte. Ale musím povedať, že ste naozaj položili, teda poukázali ste na ozaj veľmi aktuálne otázky, ktoré súvisia s vysielaním verejnoprávnej televízie a s aspektami moderných technológií. Isté, že Týmito vecami sa zaoberá aj náš výbor a Európska únia v celku taktiež. Dovolte, aby som teraz dala priestor pani Hieronymy. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Mal by som otázku k, najprv k tomu procesu, teda aký je ten postup, hej? Je to správne vnímané tak, že niekto z generálneho riaditeľstva pre konkurenciu z komisie vlastne ani tu nie je prí, prítomný? Dovolte odpovedať na vašu otázku. Chcela by som povedať, hovorí pani predsednička, že keď sme pripravovali toto vypočutie dnes, tak sme pozvali aj predstaviteľa komisie, konkrétne aj predstaviteľa z generálneho raditeľstva pre hospodárskú súťaž DG Competition. Takže tu, okrem toho, samozrejme, sme, na toto zasadnutie sme prizvali aj predstaviteľov iných parlamentných výborov, napríklad z ekonomického a tak ďalej. Môžem teda povedať e, v náväznosti na to, čo povedala pani komisárka Ardingová, keď e, sa hovorí o tom oznámení, ktoré má vlastne byť publikované aj v súvislosti e, s informačnou spoločnosťou tak máme určité očakávania. Samozrejme, chcem podporiť to, čo pani komisárka povedala. Myslím, že regulácia v tomto smere je potrebná, ale vráťme sa ku téme. Ehm, mali by sme si asi objasniť aspekty financovania, ale toto sú vlastne už pokryté aj v oznámení z roku 2001. A dôvod, prečo dochádza k prepracovaniu dokumentu, sú vlastne moderné nové technológie. A preto by som vo svojej otázke, alebo vo svojich otázkach, rád by som sa zamerala na nasledovné. Mám dve otázky. Ale dovolte mi v prvom rade poďakovať všetkým rečníkom za veľmi zaujímavé prezentácie. Vo svojich otázkach sa zameriam na, jedno vec, na jednu vec predovšetkým a potom ešte budem mať nejaké doplňujúce otázky. Je to dôležité pre parlament a myslím aj pre komisiu. Ide o súčasný systém rozhodovania aj na Európskom súdnom dvore. A s tým, aká je situácia v rozhodovaní ohľadne týchto otázok. Ak sa môžem vrátiť k otázke otáz niektorých termínov ako e, relevantnosť pre trh, zlyhanie trhu a tak ďalej. Áno, zaznamenali sme zlyhanie trhu, ale aj e, videli sme aj to, že teda aj kontrolné mechanizmy sa nepoužívali správne. A keď vychádzame aj z tohoto rozhodnutia súdu a povedzme zohľadníme aj to, že zlyhal trh, kontrolné mechanizmy neboli správne používané a tak ďalej. Poprosím teda vyjadrenie na túto tému. Druhá téma, dúfam, že to sformulujem správne, tú druhú otázku. CSA taktiež má určité obavy ohľadne duálneho systému v oblasti vývoja médií a to sa týka aj nových nelineárnych digitálnych služieb. Príslušná smernica jasne zadefinovala rozdiel ohľadne e-commerce, teda elektronického podnikania, a vlastne sa ho potom na základe tohoto vie stanovisť rozdiel medzi lineárnymi a nelineárnymi službami vo vzťahu ku e-commerce. Čiže služby, ktoré nie sú pokryté príslušným zákonom o vysielaní. Ďakujem. Nech sa páči odpovede. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Som rád, že dnes máme príležitosť diskutovať o týchto dôležitých veciach, hoci isté je to kompetencia komisie a je jasné pre mnoho členských štátov i pre parlament, je jasné, že tento návrh oznámenia nemožno prijať v tomto navrhovanom znení. Potrebuje to zaznamenať určité úpravy. Som ale rád, že je tu zastúpených viacero členských štátov a je to nakoniec tiež aj veľmi dôležitý signál smerom na komisiu. Pokiaľ ide o budúcnosť verejnoprávnych vysielateľov, bolo jasne povedané, že nová technológia je potrebná a je potrebné prejsť od lineárnej ku nelineárnej technológii. A teda jasné, že by tu mal existovať priestor aj pre verejnoprávnych vysielateľov, aby sa do tohto trendu vývoja mohli zapojiť. Boli tu vyslovené určité dosť tvrdé vyjadrenia z hľadiska hodnotenia a bážim si to, čo povedala predstaviteľka Dánska, pani Roviren, aj vo vzťahu ku e, rozhodnutí o k rozhodnutiu o TV2. Čiže mm, napríklad, že by nedošlo k zmenám v rozhodnutí ohľadne toho, aké už boli prijaté rozhodnutia zo strany súdu. Rád by som predložil členom panelu túto otázku. Ako sa dá toto hodnotenie implementovať takým spôsobom, aby nebrzdilo členské štáty pretože viem, že v iných prípadoch konkurent, teda hospodárskej súťaže, keď vlastne členský štát má rozhodnúť sám, tak postupuje opatrne a niekedy to nemá pozitívny e, smer, ale značne často teda štáty ako také uplatňujú často reštriktívne opatrenia. Takže rád si vypočujem predstaviteľa ACT. Napríklad sa hovorí o tom, že členský štát tu má, povedzme, dostatok priestoru. Môj pocit je taký, že to tomu tak nie je. Že práve, že členské štáty sú tu obmedzované a otázka je teda, ako zaviesť celé toto nové tak, aby ešte ostal priestor aj pre verejnoprávnych vysielateľov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Badia. Pani Badia, pardon. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem zablahoželať výboru a je ozaj veľmi dôležité, že táto debata sa koná. Uberáme, vlastne, uberáme sa už cestou k záveru zasadnutia, beží debata, ale chcem povedať, že tie prezentácie, ktoré tu odozneli, boli obsahovo veľmi hutné a veľmi pekne chcem poďakovať všetkým rečníkom. Dovolím si niekoľko poznámok ku smernici. Je veľmi dobré, že dochádza k jej revízii. Je veľmi dôležité, aby sme zohľadnili aj obsah toho oznámenia z roku 2001 v tom zmysle, ako sa tam odrazia zmeny, ktoré súvisia s tým, čo sa deje, aké technologické zmeny prebiehajú v súčasnosti a toto samozrejme musí mať svoj odraz aj v príslušnej legislatíve. Čiže oproti tomu, čo tu bolo v roku 2001, dochádza k zmenám aj v oblasti verejnoprávneho vysielania. Týka sa to kvality, demokracie, pluralizmu a komisia samozrejme musí zachovať rovnováhu aj vo vzťahu ku kultúrnej pluralite musí sa zamerať na to, aby nedochádzalo ku skresľovaniu trhu. A tam, kde sa poskytujú verejné financie, treba zohľadniť samozrejme aspekty financovania, a teda aspekty subsidiarity. Myslím si, že ak sa pozrieme na to, že vlastne financovanie prichádza aj z verejných prostriedkov, tak eh, do akej miery sa môže potom použiť aj reklama. Treba hľadať rovnováhu a treba hľadať inovatívne programy vysokej kvality v rôznych oblastiach. Čiže potrebujeme aj robustnú právnu základňu a potrebujeme vlastne zrevidovať všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú verejnoprávnej služby. A samozrejme treba zabrániť tomu, aby komerční vysielatelia boli vytlačení z trhu. Treba samozrejme dbať aj na to, aby niektoré služby v rámci audiovizuálnej služby mohli byť predmetom odmeňovania, respektíve aby aj občania mohli poskytovať určité peniaze tam, kde ide o e, slobodné univerzálne vysielanie. A verejnoprávni vysielateľ by vlastne e, potom, pokiaľ by sa uberali príliš rýchlo touto cestou, tak by mohli veľmi skoznúť. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcela by som tiež v prvom rade poďakovať pozvaným rečníkom za vynikajúce prezentácie, ktoré boli ozaj vysoko obsažné a zaujímavé. Hovoríme tu o oznámení komisie, ktoré sa týka vysielania je v našom záujme, aby to vlastne ten materiál bol čo najlepší a nie je dobrým znakom, že vlastne eh, generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž Európskej komisie tu nie je dnes zastúpené. Ide hm, predsa o dôležitú tému aj z hľadiska politického. Záleží od toho, ako budeme formovať v budúcnosti mediálny trh a je jasné, že príslušné zákony, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže, to tiež je vec, ktorá spadá do celého tohoto vzorca a musí vlastne smerovať k tomu, aby v rámci vzorca bola dosiahnutá rovnováha. Taktiež by som chcel povedať, že tu povedzme existuje konkurencia medzi súkromnými a verejnoprávnymi vysielateľmi. E, bolo povedané niečo aj o pánovi Sarkozym, o tom, aká je dobrá situácia v oblasti verejnoprávnych služieb, verejnoprávneho vysielania. A hovorilo sa o tom, že Google, Facebook a telekomunikačné firmy sú tými najvýznamnejšími konkurentmi Rád by som počula nejaké vysvetlenie, v akom smere by teda mala pôsobiť regulácia prostredníctvom legislatívy, a aby vlastne tu bola zachovaná rovnováha aj pri týchto významných nových hráčoch. Ďakujem pekne. Ďakujem tým, ako dám, tým, ako dám slovo. Ďakujem na 5 minút každému z rečníkov a v podstate pôjdeme odzadu. Predtým, ako toto urobím, dve dodatočné otázky, ktoré by som chcela ja položiť. Predtým, ako ja ale položím, mohla by som sa prosím obrátiť na komisiu a požiadať ich, či sa chcú vyjadriť. Áno, ospravedlňujem sa, prepačte. Máme ešte niekoho iného. Pani Tomazesky chce niečo povedať. Ospravedlňujem sa, že som vás nevidela. Ďakujem pekne. Pani predsednička, tiež by som chcela povedať niekoľko slov. Myslím, že by som túto príležitosť mala dostať. Prvý problém sa týka jasného finančného nariadenia. Podľa mňa toto je kľúčové. Rada by som spomenula diskusiu, ktorá prebieha v Polsku ohľadom licenčných poplatkov, pretože v Polsku verejné rádi a televízie sú financované, financované z týchto zdrojov. A vláda e, by sa toho chcela zbaviť. Ale e, médiá a ďalší iní hráči toto obraňujú, pretože takýmto spôsobom verejnosť je poskytovaná verejná pomoc. Nie je to priamy, priama vládna dotácia. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť nezávislosť médií. A e, toto je dôležité. Pretože takto môžeme zabezpečiť demokratickú úlohu verejných médií, nezávisle od aktuálnej vlády. A ešte by som vám rada povedala, že táto diskusia v Polsku prebieha už niekoľko rokov, no a my by sme mali hovoriť aj o iných formách verejnej pomoci, Druhá otázka. Reklama. Aj my máme ten zmiešaný model, ale rozsah reklamy je obmedzený na verejných kanáloch. Napríklad programy nemôžu byť eh, prerušované alebo zastavené pre reklamu. Tu sú špeciálne inštrukcie, pokiaľ ide o načasovanie takéto reklamy. Ďalej sú tu obmedzenia na programy, ktoré môžu byť vysielané v určitých časoch Eh, jednej téme, ktorú spomenula pani Eniko. Myslím, že jej názor na úroveň kvality eh, televíznych kanálov je veľmi dôležitá. Takisto v Polsku sa stalo, že jeden program, teda Big Brother, je veľmi populárny v Polsku v určitých eh, a ako mm, výsledok jeden z účastníkov tohto programu bol zvolený za člena Polského parlamentu. Myslím, že je dôležité nezabúdať na to, že za určitých okolností tie, takéto programy môžu mať veľký vplyv. Ďakujem pekne. Chce sa niekto z komisie vyjadriť e, k tejto téme, e, k informačnej spoločnosti? Niekto z komisie e, sa chce od slova? Áno, nie? Dobre, takže predtým, ako dám slovo každému z našich rečníkov na 3 minúty, som chcela ešte vedieť, či by ste nám mohli povedať, ako veci vyzerajú z pohľadu diskusie o distribúcie digitálnych dividend a frekvenciách, ktoré boli e, uvoľnené na základe nových rozhodnutí, tak aby sme mohli sa na túto otázku prístupu pozrieť, teda prístupu k, tele, k digitálnym dividendám všeobecne. To je jedna doplňujúca otázka. A potom ešte ďalšia na pána Zapio. Dúfam, že som to správne vyslovila. Ide o hodnotenie verejného programovania, na základe ktorého sa bude e, určovať úroveň štátnej pomoci, čiže budú tu kritéria kvantitatívne alebo kvalitatívne, e, budú sa brať do úvahy iné úlohy, napríklad či to má vzdelávaciu úlohu alebo niečo iné. Čiže otázka na spôsob hodnotenia Takže začneme Paskalom. Máte 3 minúty. Nicht an, doch? Ja, pardon. Äh, Sie haben die digitale... Hovorili ste o digitálnej dividende. Aj tu boli určité náznaky, že povedzme niektorí hráči tu urobili z e, práva hospodárskej súťaže tému, ale ja tam vidím inú otázku. My sme toho názoru, že frekvenčná politika je vec, ktorá má zostať na úrovni členských štátov pre oblasť vysielania a že aj tu ide o oblasť, kde regulácia nemôže byť chápaná oddelenie od všetkého ostatného. To je vec, na ktorej nám vždy veľmi záležalo a preto naozaj aj ďakujem za dnešné vypočutie. A myslím si, že jeden záver, ktorý z tohto všetkého môžeme urobiť, je, že aj tá debata, oprávnená otázka k európskemu hospodárske, právo hospodárskej súťaže treba vidieť v celkovom kontexte. Nemôžeme mať inú logiku k regulácii médií na európskej úrovni. A pre nás je preto rozhodujúce, aby sa tu vychádzalo z neutrality technológií konsekventne a aby sa rešpektovalo to, čo majú alebo čo chcú, alebo rozhodnú členské štáty k verejnoprávnemu vysielaniu. Debata o verejnoprávnom vysielaní prebieha totiž v samotných členských štátoch v prvom rade a ich občania platia tieto programy a pre nich sa hlavne vyrábajú. Myslím si, že všetkým tu je jasné, že tu hovoríme o európskom regulačnom modely, ktorý je zakotvený ako duálny systém a my sa k tomu aj hlásime. Samozrejme, že potrebujeme vyváženú hospodárskú súťaž, o tom nikto nepochybuje. A my predsa žijeme jeden z druhého. My z vás a vy z nás ešte viac. Publicistická súťaž zohráva tiež veľmi významnú úlohu, teda súťaž v oblasti spravodajstva. Hovoril som dnes o tom a viacerí rečníci tiež. Tu ide aj o európsku prítomnosť na webe v pavučine, v sieti, v ktorom e, pretekajú kapitálové toky a záujmy prekračujúce finančný rámec tu sa štruktúruje, tu sa ľudia vedú k určitému obsahu. A aj keby sme radi v tejto súťaži boli prítomní silnejšie, než sme momentálne v nej, tak vidíme, že momentálne nie... E, je to tak, že Európa by tam mala byť tiež prezentná. A na záver, keď, že tu hovoríme vlastne o ekonomike a hospodárskej súťaži, tak chcem povedať, že ten pozitívny efekt verejnoprávnych investícií do tejto oblasti je niečo, čo treba uznať, to sa aj uznáva. ju, uznávame to, ale myslím si, že to treba zohľadniť ešte vo väčšej miere pri implementovaní tohto celého prístupu pretože naša ekonomická úloha nie je niečo, na čo treba vždy pozerať negatívne, ako, ja neviem, nekalá hospodárska súťaž pri verejných prostriedkoch. Pri roku 2009 investujeme 500 miliónov eur na produkciu a pri malých štátoch to zohráva ešte veľkú úlohu a my niečo za svoje peniaze aj robíme. Na to by sa nemalo zabúdať. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne. Slovo dám pánovi Vrabcovi. So, geht's jetzt? Ja. Uh, drei Fragen. Tri otázky. Tá prvá, o ktorej ste hovorili, je reklama vo verejnoprávnom vysielaní. Uh, ja si myslím, že je podstatné, aby to aj v budúcnosti zostalo na úrovni členských štátov, aby sa rozhodli, že či ich e, verejnoprávne e, e, vysielania budú duálne financované, teda aj zo štátnych, aj súkromných peňazí. Druhá otázka bola otázka pani predsedníčky. Tá pridaná hodnota pre verejnosť, ktorú tvoríme, tá sa vždy veľmi ťažko hodnotí. Má samozrejme kvalitatívne aj kvantitatívne kritéria, ktoré musí obsahovať a my ako verejnoprávni e, vysielatelia sa tu tiež musíme vystaviť diskusii a musíme sa snažiť tieto kvalitatívne kritériá naplniť, aby vydržali túto diskusiu. Pokiaľ ide o kvantitatívne kritériá, tie sú veľmi jednoduché. Porovnajte napríklad, koľko ko, korešpondentov verejnoprávnych vysielateľov je tu v Bruseli v parlamente a koľko ich majú naši priatelia z komerčných e, médií. A myslím si, že to vám hneď jasne ukáže túto odpoveď a zistíte, že je tu veľký rozdiel práve vo vnímaní týchto európskych otázok. A nakoniec ešte otázka pani Trüppel Myslím si, že je veľkou výzvou, aby to, čo robí dneska Google v oblasti reklamy, ktorá sa, e, by sme mali sa tiež naučiť. Je to behaviorálne zameranie, zacielenie. To znamená, že sa posielajú e, reklamy priamo adresátom. V, ne, v Rakúsku napríklad 50 online reklamy nie je na stranách súkromných alebo verejnoprávnych médií, ale práve na stranách rôznych submašín, sociálnych sietí a podobne a to znamená výzvu do budúcnosti. To znamená, že tu takto sa bude vytvárať ten reťazec hodnoty pre obsah cez e, reklamu pre e, verejnoprávnych aj súkromných vysielateľov a preto sa s týmto treba vyrovnať. Treba sa spýtať, kde, tu, tu penia, kde penia, treba vedieť, kde peniaze tečú mimo médií a médiá, ktoré sú e, E, e, ktoré sú výrazom európskej demokracie, by e, mali mať zabezpečenú svoju existenciu aj do budúcnosti. Ďakujem pekne. Teraz Maria Rön. Ďakujem. Rada by som sa pokúsila odpovedať na otázky, ktoré boli smerované na mňa a preto by som sa chcela chcú usediť na ex ante hodnotenie. Uh, toto hodnotenie v súčasnej podobe v návrhu oznámenia komisie sa netýka zneužívania, ide o všeobecné postupy, ktoré e, vysielateľ e, verejnej služby musí respektovať, keď chce rozširovať nové služby, existujúce služby alebo začať s novými. A veľmi e, jasne sa to v tomto oznámení hovorí, že čím bližšie je to k existujúcej obchodnej ponuke, tým e, ľahšie to odvedie divákov od komerčných operátorov a posilní to takto súťaž. No a to znamená, že kdekoľvek vysielateľ verejnej služby e, kedykoľvek začne takúto novú službu, tak e, ne, neporušuje hospodárskú súťaž s výnimkou toho, keď to má obchodný potenciál, alebo keď je tu iný operátor, e, nie je tu iný operátor na trhu. Takže toto je kľúčové pre e, vysielateľa verejnej služby, pretože toto bráni rozvoju služieb, poskytovateľov, teda poskytovateľ verejných služieb. Teda komerčný operátor bude súčasťou definovania toho, čo môže robiť v budúcnosti poskytovateľ e, verejnej služby. Už sme, to, už sme toho boli svetkami. Diskusie, ktoré prebiehali e, s rozličnými e, sektormi. V Dánsku napríklad sme začali na internete možno pred 15 rokmi a teraz, keď trh už beží, je tu veľký potenciál pre reklamu na internete, tak oni nás chcú odtiaľ dostať. To mám na mysli pod kompetenciami ako kritériom pre to, čo robia komerční operátori. No a ešte jeden ďalší bod veľmi veľká administratívna záťaž, ktorá e, túto dopadovú štúdiu, na, tento dopad na trh e, komplikuje a mm, to nie sú len tie najväčšie krajiny v Európe a najväčší e, hráči, ktorí ohrozujú náš bežný vývoj v normálnom kontexte, pretože mm, tu sú tie prostriedky na, to, na ten produkčný obsah. Čiže uh, Mm, nejde o všeobecné európske hodnotenie ex ante a malo by sa to nechať na národných legislatívcov, aby tieto veci e, ošetrili. Ďakujem. Ďakujem, Mária. Pán Bigenen. Pán Bigen, pardon. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Myslím si, že sú tu tri otázky, ktoré boli smerované na mňa či e, generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť by malo, byť, e, malo spolupracovať na, tom, na tomto oznámení, Ja to nemôžem povedať. Komisia ako má robiť svoju prácu, hoci niekedy by som si to želám, želal. Žiadne námietky, ak by to bolo, ak by to bolo spoločné oznámenie, ako len samostatný text jedného generálneho riaditeľstva. Druhá otázka e, od pani Trupel ohľadom toho, aký je vývoj vo Francúzsku kde verejní vysielatelia e, majú obmedzenejšie reklamné možnosti a digitálny switchover je mm, teda na úrovni nuly. Kvalifikácia je veľmi dôležitá, kvali, princíp kvality je veľmi dôležitý a mm, takýto spôsob financovania je absolútne e, korektný. Vo Francúzsku e, teda tento vývoj nie je pozitívny. Nie som expertom na 27 mediálnych trhov, ale k téme podľa mňa existuje veľmi kvalitný dokument, ktorý je k dispozícii aj tu. Problém s francúzským systémom je to, že miesto náhrady stratených reklamných príjmov tak sa tu sústredíme na komerčných vysielateľov a jednoducho predpokladáme, že tieto prostriedky budú automaticky plynúť týmto smerom. Samozrejme, že čo sa stalo je to, že reklama odišla inde na internet alebo do iných prostriedkov, alebo to proste zmizlo, pretože mm, spoločnosti sa proste preorientovali. Čiže e, radšej vám, vás odkazujem na tento materiál ako na moju vlastnú odpoveď. A potom ešte potrebujeme jasne e, definovať naše argumenty. ACT a ani ja nemáme žiadne námietky, pokiaľ ide o to, že verejní vysielatelia by mali využívať nové technológie. Tým, že by sme ich nechali v tej analogovej diere, tak to by naozaj, to je fantázia, to sa nestane. Samozrejme, oni budú mať digitálne kanály a takéto služby k dispozícii. Otázka je o tom, ako to budeme riadiť, ako to bude regulované. E, moja e, dánska kolegyňa poskytla množstvo detailov ohľadom toho návrhu oznámenia. Je to 9 odsekové oznámenie, teda týka sa to e, kontroly ex ante, kompetencie členských krajín a v 62. sú tu špeciálne okolnosti e, pre vysielateľov v členských krajinách kde nie sú regulačné Nie je to podrobné e, nariadenie. Tie podrobnosti sa, sú ošetrené na národnej úrovni. V Spojenom kráľovstve je dohoda medzi Ofcom a BBC Trust. Má 36 strán. V Nemecku kompromis medzi e, komisiou a jednotlivými lendermi má 19 strán a komisia e, z toho urobila 9 odsekov. Podľa mňa to nie je primeraná rovnováha. Komisia stanovuje všeobecné princípy na európskej úrovni a podrobná práca sa robí na národnej úrovni. Ak ste menšou členskou uh, krajinou, tak uh, nemusíte byť až takýto uh, rozvláčný. Uh, v Dánsku je to 6 strán, to je v poriadku. Myslím si, že to bolo zaujímavé, že niektorí verejní vysielateľa v Nemecku či, e, či v Dánsku majú už takýto, takýto systém. Myslím si, že toto boli všetky otázky, ktoré boli na mňa položené. Ďakujem. Ďakujem pekne, Ros. Pán Zapio. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, aby som reagoval na vašu otázku najskôr, pokiaľ ide o hodnotenie ex ante e, vysielania verejných, e, verejnoprávneho vysielania. Čo som vám predstavil je návrh Michel Boyu. Momentálne to nebolo mm, mm, pozitívne prijaté francúzskou vládou, takže na to, to som chcel upozorniť. Jeho predstava je taká, že, že by sa um, vytvorila taká e, evaluačná mriežka hlavných mm, vysielaní, verejnej, e, verejných vysielaní e, z pohľadu kvality, kultúry, prečo má takéto vysielanie svoje miesto skôr vo verejnom vysielaní ako v súkromnom vysielaní Najskôr je to teda z pohľadu e, divákov a potom sú tu aj ďalšie kritéria, kritéria, ktoré sa týkajú kultúry, vzdelávania a podobne. Aby som reagoval na otázky pani Hieronymy, e, medio, mediálne služby, audiovizuálne služby, e, konvergencia medzi lineárnym a nelineárnym vysielaním, Zákon o audiovizuálnom vysielaní sa má zverejniť do konca týždňa na, najvyššom, na Najvyššej rade pre audiovizuálne, audiovizuálne vysielanie a regulovať takýto typ služieb, teda televíziu či video na požiadanie. No, sú to také tri uhly pohľadu. na riadenie, e, ktoré bude ošetrovať e, reklamu, potom produkcia audiovizuálnych či kinematografických produktov ochrana detí, to sú také hlavné osy, kde CSA má zasahovať a potom je tu otázka deontológie. Na druhej strane všetky takéto spory, ktoré by mohli vzniknúť, e, nesplnenia kontraktov alebo používania služieb či nepoužívania služieb, to bude e, stále predmetom komunitárneho práva, spoločného práva. Ešte krátko k tomu, čo sa týka daní. E, to bola otázka na pána Bigama. Veľmi jasne tu bolo povedané v parlamentnej diskusie, že nejde o e, dane je to ťažký finančný kontext, ktorý momentálne existuje. Čiže nie sú to vyberané dane, nie je to, nie je to tým nejako dotknuté. V, z pohľadu vlády, pokiaľ ide o finančnú krízu v roku 2009 a na ďalšie roky, aj súkromný sektor bude profitovať e, z tých príjmov z reklamy. A tieto dane sú podľa mňa proporcionálne k obratu ale z právneho hľadiska nejde o nejaké udelovanie dodatočných daní. E, mnohí rečníci zdôraznili e, dôležitosť princípu subsidiarity, e, pokiaľ ide o oznámenie komisie a všetko toto zdôrazňuje nevyhnutnosť verejnej služby orientovať sa na digitálne technológie a na na vývoj a evolúciu v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne, Olivie. Pán Kosta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Sú tu dve témy, o ktorých by som chcel hovoriť v súvislosti s našou dnešnou diskusiou. Eh, Francúzsky model a nové kritéria na financovanie. O tom sme veľa hovorili. Podľa mňa tento princíp je dobrý, inými slovami, súkromná, súkromné televízne kanály ak verejní vysielatelia hovoria, že nebudú súťažiť v týchto oblastiach, e, tak potom e, e, sú tu kompenzácie, ale nemyslím si, že tento princíp je nevyhnutne, že, bol, že to bolo správne prijaté, pretože podľa mňa sa stalo to, že vo Francúzsku neexistuje rovnováha v tomto princípe. Musíme sa na to pozrieť na, národnom, e, na národnej úrovni a myslieť na to, že súkromné kanály určitým spôsobom nie je to taká nevyhnutná podmienka. Tento princíp je ale veľmi zaujímavý. Druhý bod. Konvergencia prostriedkov. Hovorili sme o autoregulácii, o autoprogramovaní. ORF nám hovorilo o konkurencii. Ja to vidím skôr ako možnosť pre verejnú televíziu, táto konvergencia prostriedkov Web by mal e, zásadnú úlohu, ale je tu taká príležitosť pre e, ďalšie e, smery. Tá sieť bude informačným prostriedkom, ktorým by sme mohli poskytnúť prácu, teda informovať rozširujeme e, v podstate služby e, tlačových e, médií. To, čo, hovorilo, to, čo hovorila predstaviteľka za Dánsko, podľa mňa je to veľmi zaujímavé. Druhý aspekt, myslím, že verejná televízia by mohla poskytnúť na základe programov, ktoré sú sťahované z netu, prostriedky, ktoré by boli veľmi zaujímavé, pretože tieto prostriedky sú, sú veľmi malé a mohlo by to um, vytvoriť veľmi zaujímavý katalóg pre verejnú televíziu a takýmto spôsobom sme rozšírili určitým spôsobom verejnú službu, ktorá by mala byť bezplatná. To sme povedali už viackrát. Áno, ďakujem pekne, pán profesor. E, rada by som sa vám všetkým poďakovala A bez toho, že by som nejakú osobne, zaujímala nejaké osobné stanovisko v tomto výbore, je tu dôležitý problém, ktorý leží pred vysielateľmi a síce, že eliminácia reklamy, nehovorím o zneužívaní, ale o eliminácii a problémy s financovaním ktoré, sú na to, mm, ktoré na to nadvezujú pre verejnú televíziu, to veľmi silne závisí od verejného rozpočtu. Čiže stáva sa to politickou otázkou. Nemus- nesmieme toto strácať zo zretela a nesmieme eh, mať dve rozličné rýchlosti. Podľa finančných možností alebo podľa priorít ktoré sa sledujú v rámci každého rozpočtu. Čiže ďakujem vám veľmi pekne. Myslím, že táto diskusia bola veľmi zaujímavá. Dokázali sme prehlbiť naše znalosti tohto sveta rádiového vysielania, ktorý má ešte veľa tajomstiev, veľmi veľa víziev, na ktoré musí reagovať a myslím, že Ehm, ďalšie podobné vypočutie z ITRE a z EKON ešte zorganizujeme v rámci diskusí o verejnej pomoci e, vysielateľom. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem našim hostom, ďakujem tlmočníkom a prajem vám príjemné popoludne.